Pokiaľ by tieto problémy zotrvávali, budeme musieť vysielať veľmi jasné signály, pokiaľ ide o dodržiavanie základných hodnôt. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujeme pekne, pán komisár. Ja by som na dve minúty udelil slovo kolegovi Elmarovi Brokovi. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, kolegyne a kolegovia.